hlasovať. A máme tu poslednú správu. Je to správa Pá Gacek, problémy a perspektívy spojené s občanstvom EÚ. Dávam slovo spravodajkyni na 4 minúty. Mr. President, Commissioner, Pán predseda, pán komisár, je radosťou prednášať správu, ktorá sa týka európskeho občianstva, ktorá bola schválená vo výbore LIBE minulý mesiac jednohlasne. Európske občianstvo nenahrádza národné občianstvo, Ehm, štátnu príslušnosť, je to doplňujúci bonus, ktorý budú, môžu mať európsky občania Európskej únie, konkrétne právo na pohyb, právo na konzulárnu ochranu, právo na peti, podať petíciu Európskeho parlamentu a právo na odmúcmana. Správa parlamentu verí do úvahy piatu správu aj komisie k Európskej občanstvu, občianstvu, ehm, ktorá pokrýva obdobie 1. maja 2004 až 30. júna 2007. Toto je výnimočné jedinečné obdobie. Pred 5 rokmi 1. mája vstúpili do Európskej únie 10 nových členských štátov. Výsledkom tohto pristúpenia osobitne zo strany krajín Strednej a Východnej Európy bola skrytá, skrytá zvýšená škála skrytej migrácie v rámci EÚ. E, občania nových členských štátov e, sa, mali, sa tešili z práva voľného pohybu a mali možnosť e, študovať v zahraničí a takisto aj oficiálne získať pracovné miesto. Avšak pre hostiteľské krajiny to predstavujú veľké výzvy, takisto výzvy pre malé a stredné pre miestne eh, a regionálne eh, orgány, tieto, keď, eh, samozprávy, keď majú zabezpečovať bývanie, vzdelávanie pre deti. Základné školy sú vlastne, čelia každodenne problémom s rastúcim počtom pristahovalcov. Aj keď nie všetci e, pristahovalci však majú tie isté práva ako e, občania hostiteľskej krajine. Naďalej dochádza k diskriminácii. Niekedy je to výsledkom určitých právnych e, medzier, niekedy je to neochota uplatňovať dobre zákon. Výbor Libe prijal konštruktívny prístup vo svojej práci. Došlo tu k dohode medzi, medzi politickými skupinami, že je potrebné zvýrazniť ja skutočného využívania týchto práv hlavne formou e, prijatia správy Európskej komisie o transpozícii smernice o voľnom pohybe zo strany členských štátov. Voľby do Európskeho parlamentu patria k prioritám e, našej komunikačnej práce. My podporujeme kampaň Európskeho parlamentu inovačnými opatreniami, tak aby sa podarila sensibilizácia ľudí, občanov, aby sa zúčastnili týchto volieb. Teda, aby naozaj aj využili právo voliť, ktoré im prináleží. Našťastie, a chcem na to poukázať, je dobré, že nedej iba o snahy komisie, aby sa pretavila občianstvo EÚ do každodenného života. Sú tu aj iné subjekty, napríklad Európsky parlament, všetkých 27 členských štátov, regionálne samozprávy, národné parlamenty, komunálne orgány a tak ďalej. Títo všetci sú dôležitými aktérmi, pokiaľ ide o skutočnú realizáciu občianstva Európskej únie. A ja sa teším, že pred voľbami 2009 Vaša správa bola zverejnená, pani Gaček. Teším sa, že tam sa snaží zapojiť všetkých týchto aktérov, ktorí by si mali osvojiť občianstvo EÚ, aby sa stala Európa pre občanov matateľnejšou. My to všetci vnímame ako spoločnú úlohu postarať sa o to, aby občianstvo Európskej únie nebolo iba nejakým obyčajným symbolom, ale aby ho občania chápali ako konkrétne právo, ktoré im prináleží, ktoré môžu využívať a musia využívať vo svojom každodennom živote. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Ďakujem, vážený pán komisár. Rozprava je uzavretá. E, schôdza bude pokračovať zajtra od 9. do 13. a a budeme hovoriť o internete a teraz prerušujem zasadnutie.